v zmysle príslušného článku sme to akceptovali. SAD, GUE, a NGL e, a e, nezávislých obdržal som od nich e, nominácie do delegácií parlamentných a máme teda tieto zoznamy mien. Pokiaľ nebudú vznesené žiadne námietky, tak budú tieto zoznamy potvrdené, čo sa týka e, e, štvrtku. Ja e, a vlastne predseda rady podpíše 6 právnych aktov.